takýto tlak. Ďakujem. No, ďakujem. ďakujem, uzatváram diskusiu a budeme hlasovať zajtra o 12. Ora passiamo... A teraz prejdeme k vyhláseniu podpredsedu komisie, a ktorý, pani Ashton, ktorá je vysokou predstaviteľkou Európskej komisie a zástupkyne Európskej únie pre zahraničnú činnosť, e, ktorá sa vyjadrí e, k problematike e, ženskej mutilácie. Much, Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca, vážení poslanci, vážení vážené poslankyne, všetky formy rodového násilia sú neakceptovateľným porušením ľudských práv a prekážkou rodovej rovnosti. A o, mrzačenie ženských o, pohlavných orgánov je osobitne neakceptovateľné. Je to niečo porušuje to základné ľudské práva a takisto to porušuje právo na zdravie a sa, porušujú sa tu aj práva detí. Približne 3 milióny dievčat a žien každý rok e, trpí týmito praktikami a takmer pol milióna žien v EÚ už e, boli podrobené mrzačeniu e, ženských pohlavných orgánov a ďalšie tisíce žien sú ešte stále ohrozené. Mrzačenie ženských pohlavných orgánov je neoprávnené a nemôže byť ospravedlnené náboženskými ani kultúrnymi tradíciami. Má okamžité aj dlhodobé následky na zdravie žien a môže viesť až k smrti. Komisia je odhodlaná prijímať konkrétne opatrenia a reagovať politicky jednoznačne na násilie na ženách v Európe. Mrzačenie ženských pohlavných orgánov eh, je tu eh, našim osobitným záujmom. Komisia už o tomto hovorila aj v stratégii o rodovej rovnosti na roky 2010 až 2015. Chýbajú ale spoľahlivé a porovnateľné údaje a to je zatiaľ veľkou výzvou. Moja kolegyňa podpredsednička Viviane Reding požiadala Európsky inštitút pre rodovú rovnosť o vyhodnotenie spodahlivosti a porovnateľnosti údajov z členských štátov. Musíme identifikovať, kde nám chýbajú údaje a na tomto základe inštitút predstaví, aký je stav tohto fenoménu a aký je stav vlastne v členských štátoch. Túto správu dostaneme v druhej polovici roka 2012 a Výsledky správy nám umožnia zareagovať ešte presnejšie v tejto oblasti. V rokoch 2011 a 2012 komisia sprístupnila financie na boj proti takýmto škodlivým postupom. Finančná podpora bude poskytovaná aj e, implementácii nadnárodných e, projektov pre organizácie, ktoré pracujú priamo v teréne a snažia sa meniť spoločenské vzorce správania. I keď neexistuje špecifická legislatíva na úrovni EÚ o mrzačení ženských pohlavných orgánov, v každom členskom štáte je to trestný čin. Väčšina členských štátov takisto pozná aj e, zásadu extrateritoriality vo svojich trestných zákonníkoch a to umožňuje trestné stíhanie osôb, e, ktoré spáchajú mrzačenie e, ženských pohlavných orgánov mimo Európskej únie. Komisia prijíma opatrenia v tejto oblasti, aj v trestnej oblasti a navrhuje teraz legislatívu, ktorá sa týka práv obetí trestných činov. Cieľom tejto smernice o obetiach je zabezpečiť, aby všetky obete v EÚ mali e, určité základné práva, aby sa s nimi zaobchádzalo ako s ľudskými bytostiami a aby dostali to, čo potrebujú. Chceme zabezpečiť týmto nástrojom, aby potreby os obetí boli hodnotené individuálne a aby sa zohľadňovali tie najzraniteľnejšie obete a tam patria aj o obete mrzačenia ženských pohľavných orgánov. Návrh komisie vlastne menia doplňa návrh Európskeho parlamentu a týmto návrhom sa zlepší podstatne situácia týchto žien. A takisto sa venujeme tejto problematike v externých akciách. Podporujeme lobistické o opatrenia na podporu práv žien a na prevenciu takýchto postupov. Komisia aj ESVČ systematicky hovoria o mrzačení ženských pohlavných orgánoch v rámci dialógu s africkými, pacifickými a karibskými štátmi. Zdôrazňujeme, že africké štáty musia zabezpečiť, aby toto mrzačenie bolo zákonom zakázané. A tieto zákony sa musia v týchto štátoch aj implementovať. Jednoznačne podporujeme aj valné zhromaždenie OSN, ktoré plánuje e, rezolúciu o zákaze e, mrzačenia ženských pohlavných orgánov. Je dôležité, aby štáty, ktoré najviac e, túto prax podporujú, najmä v Afrike, aby sa pripojili k tejto rezolúcii OSN. ESVČ v súčasnosti pripravuje kampaň v rámci usmernení o um, ľudských právach a v rámci tohto sa budeme snažiť vykoreniť túto prax najmä na africkom kontinente. Mrzačenie ženských pohlavných orgánov je extrémnym a neakceptovateľným činom, a preto je komisia odhodlaná bojovať proti tomu a pomáhať ženám v Európskej únii aj mimo Európskej únie. Budeme sa snažiť e, toto robiť formou legislatívy, finančných programov a e, inými prostriedkami. A budeme podporovať aj organizácie, ktoré pracujú priamo v teréne v tejto oblasti. Ďakujem. Ďakujem, pán komisár. A teraz sa vyjadria rečníci za politické skupiny. Začneme pani Muscardini, ktorá vystúpi v mene EPP 1,5 minúty. Ďakujem. Boj proti e, zmrzačovaniu pohlavných orgánov je e, politický boj, pretože sa týka miliónov žien a táto prax naďalej pokračuje. Európska únia musí trvať na tom, aby ten tento trestný čin bol prísne e, stíhaný. Inak nedosiahneme iné len čiastočné výsledky. E, toto zmrzačovanie je zneužívanie e, mladých, mladistvých, rodové násilie postihuje veľké množstvo afrických žien a veľmi často sa tento boj vedie aj napriek hrozbám. Už tu boli úloha žien je veľmi dôležitá v rozličných krajinách Európskej únie. To tiež existuje a veľmi často klanové tradície pokračujú aj e, v zahraničí. Preto treba proti tomu e, bojovať a treba skutočne tento trestný čin zakázať. A preto body 6, 7 a 8 uznesenia žiadajú, aby komisia konala, aby sme mohli tento boj proti e, tej, E, proti tomuto, e, tomuto vlastne nešťastiu viesť. Treba viesť informačné kampane, treba viesť vzdelávacie kampane mladých dievčat, a to tak v krajinách Európskej únie, ako aj v tretich krajinách, ako už bolo povedané v uznesení o zmrzačovaní v rámci Európskej únie, o ktorá bola odhlasovaná veľkou väčšinou v Európskom parlamente vo februári 2009. Rád by som vám pripomenula, že aj napriek tomu, čo komisár dnes povedal, ešte stále sme nezasiahli dostatočne v tom zmysle, aby sa k tomuto zločinu pristupovalo rovnakým spôsobom vo všetkých krajinách EÚ. Ďakujem. A teraz za SD pani Gómez. E, zmrzačovanie pohlavných orgánov žien je e, formou násilia proti ženám, porušovanie ľudských práv žien a nemožno to tolerovať ani z kultúrnych, ani náboženských dôvodov. Preto je nevyhnutné e, prijať všeobecný spoločný postup voči tejto pliage treba v rámci boja za všeobecné ľudské práva a ich dodržiavanie. Treba, aby Európska únia, členské štáty a partnery koordinovali inovačné programy a rozširovali tie najlepšie praktiky, e, ktoré e, sa ktoré budú mať za cieľ podporiť zraniteľné dievčatá prostredníctvom týchto programov. Takisto treba podporovať občiansku spoločnosť, sensibilizovať a mobilizovať občanov v Európe aj na iných kontinentoch. Komisia a členské štáty by mali nasledovať odporúčania uznesenia Európskeho parlamentu, aby zaintegrovali práva žien a dievčat do všetkých zahraničných politík EÚ, do akčného programu 2012 o rodovej rovnosti. Mali by sa do toho začať všetky e, orgány na národnej aj regionálnej úrovni, ako aj tretie krajiny. Ďakujem. Ďakujem. A teraz mene Alde, pani e, Bilbao Barandika. Ďakujem. Zmrzačovanie ženských pohlavných orgánov je ten najkrutejší spôsob vyjadrovania pohlavnej nerovnosti. Muži sú vlastníkmi žien a tento postoj si naďalej udržiavajú prostredníctvom udržiavania sily, e, svojim postavením v spoločnosti a prežívaním mýtov. Preto boj proti e, zmrzačovaniu e, žien spočíva v boji proti týmto trom prvkom. Treba sa zamerať aj na ženy. Všetky ženy na svete musia vedieť, že pohlavné zmrzačovanie je neprijateľné, nedôstojné a muži musia pochopiť, že to je tiež neprijateľné. Preto musíme postupovať pevnejšie a presvedčivejšie v boji proti tomuto fenoménu, tak na európskej, ako aj celosvetovej úrovni, aby toto zlo bolo vykorenené. Ďakujem. Ďakujem a teraz za zelených. Pani Dura, nech sa páči. Ďakujem, ďakujem, pani predsednička. Toto uznesenie dúfam, že bude zajtra schválené jednomyselne, pretože je tak zjavné, patrí do stratégie medzinárodných víziev, ktoré by mali viesť k zákazu pohlavného zmrzačovania na úrovni OSN. My musíme túto medzinárodnú stratégiu podporovať. Veľa žien sa do toho angažuje, napríklad Chantal Compaore, čo je prvá dáma Burkina Faso. Ona už celé roky bojuje za zákaz tejto praktiky. Ďalšie ženy sa tiež zapísali do zoznamu tých, ktorí bojujú proti týmto praktikám a my môžeme našim uznesením prispieť k tomu, aby e, došlo k tomuto zákazu, čo je dôležitý politický akt, ale samozrejme e, treba naďalej všetkými spôsobmi pracovať so skupinami žien, ktoré sú vystavené tejto praktike, pretože často to nie je prax mužov, často to vykonávajú ženy. Musíme presadzovať prevenciu a sledovanie. Ak bude prijaté na, v rámci OSN všeobecný zákaz, tak bude potrebné prijať stratégiu sledovania a monitoringu, čo bude veľmi dôležité, aby sme vykorenili e, túto e, zlú praktiku na celej úrovni celej planéty. Ďakujem. Grazie. Ďakujem. A teraz za skupinu ECR pani Jana Kudakis. Ešte je mi ľúto, že musím povedať, že počet prípadov mrzačenia ženských polovných orgánov eh, v Londýne narastá. Nuž a niektoré z týchto postupov sa uskutočňujú priamo v centre Londýna. No a som teda rada, že hovoríme o tejto debate, pretože mrzačenie žien sa vykonáva na ženách, ktoré žijú v Európe. Tento postup je vo Veľkej Británii nelegálny, no a zákony chránia občanov, aj keď na tento zákrok idú do zahraničia. Všetky členské štáty musia rozhodne vystupovať a bojovať proti tejto nelegálnej praxi. Treba zaistiť, aby Európa urobila všetko, čo je v jej silách a ochránila ženy a dievčatá a tým išla príkladom rozvojovému svetu. Začenie pohľadných orgánov je barbarským činom, je to porušenie práv žien a dievčata. V súčasnosti je to tabuizovaná téma, no a ja dúfam, že tým, že otvorene o tom budeme hovoriť, a tak budeme informovať našich občanov o tom, ako zastaviť mm, túto hrozostrašnú prax. Ďakujem pekne. No a teraz za skupinou GUE dostáva slovo pán Gustafsson na 1,5 minúty. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ja sa teším rovnako ako moji kolegovia a kolegyne, že príjmeme spoločné uznesenie, ktoré podporí prácu OSN v tomto smere a kde sa tiež konštatuje, že sú to nepriateľné postupy. No a boj proti mrzačeniu ženských polovných orgánov musí ísť a byť spojený s posilnenou, s posilnenou spoluprácou za posilnené zrovnoprávnenie mužov a žien. Dôležité je, chrániť sexuálne a reproduktívne práva žien a ich aj posilniť. V Európe samozrejme musíme byť opatrní. Nemôžeme sa venovať iba konkrétnym kultúram alebo skupinám. Nie týka sa to všetkých dievčat a žien tak vo väčšinovej ako aj menšinovej spoločnosti. Súčasne je tiež veľmi dôležité spolupracovať s ďalšími organizáciami žien a kľúčovými aktérmi Tiež eh, prosíme komisiu žiadame komisiu o návrh stratégie EÚ. Len takouto stratégiou sa nám podarí potlačať mrzačenie pohľadných orgánov v Európe. Ďakujem pekne. Teraz na jedno pominutý pani Matera. Ďakujem pekne, pani predsednička a ja by som veľmi rozhodne chcela vyjadriť svoje áno uzneseniu Európskeho parlamentu proti mrzačeniu ženských pohľadných orgánov. Bojovať proti tejto neludskej, neludským postupom znamená nielen obratiť sa proti barbarským barbarskému zákroku, ktoré sa týka 140 miliónov žien a 3 miliónov v Európe. Nie. Znamená to, že budeme postupovať aj proti diskriminácii, závažnej diskriminácii, ktoré musia ženy stále čeliť. Mrzačenie ženských pohľadných orgánov znamená nezvratiteľné zmeny v ženskom tele. Infekcie, hrozba IDS, komplikácia pri, pôrodu, pri tehotenstve, to sú len niektoré z dopadov tohto nelegálneho postupu, ktorý sa vykonáva nesterilizovanými nástrojmi. Je to tiež postup, ktorý sa tiež vykonáva na deťoch, ktoré majú menej ako 15 rokov. Takže preto je to skutočné porušenie dohovoru OSN o právach dieťaťa. Už na záver by som rada povedala, že je dôležité, aby Európska komisia uznala tento zločin a vyčlenila finančné prostriedky na boj proti nemu a je dôležité, aby celá občianská spoločnosť ho to podporila takto. Členské štáty e, budú môcť postupovať koherentne, zjednotenie proti násiliu na ženách na celom svete. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne a slovo dostáva pani Dekajzer na jednu minútu. Ďakujem pani predsedajúca. Ja by som najskôr chcela vysloviť podporu všetkým ženám a dievčatám, ktoré boli takto zmrzačené. Musíme si uvedomiť, čo to vlastne je. Vždy si myslíme, že je to obrezanie klítorisu, ale je to aj fibulácia. Čiže e, ide tam o to, že pohlavné orgány sa aj e, zašívajú a e, dojde k zakrytiu E, vagíny a potom nemôže vlastne odtekať e, moč a ostávajú e, naozaj aj veľké jazvy a hojenie jaziev je veľmi, veľmi po, ťažké a močenie je veľmi náročné, niekedy trvá aj hodinu a, alebo dve a Takisto otekanie krvi počas menštruácie je veľmi komplikované a e, veľmi bolestivé. A ja som stretla v Bruseli ginekologov, ktorí objavili e, ženy, ktoré boli ešte e, zašité, ale už mali rodiť a ich manželia nechceli dovoliť, aby týmto ženám boli tie stehy odstránené. Čiže je to naozaj veľmi tvrdý e, zvyk, ktorý nie je iba moslimský, je, je tisíce rokov starý a vyskytoval sa aj v kresťanských tradíciách a ešte stále vlastne tu ide o to, aby ženy bojovali za svoju e, slobodu e, v tomto patriarchálnom systéme a my nemôžeme dopustiť, aby pred našimi očami ešte stále prebiehalo toto mrzačenie a musíme hovoriť e, otvorene o tomto tabu, aby sme proti nemu mohli bojovať. E, pani Wikström, jedna minúta. No, ďakujem pekne. Mrzačenie ženských pohľadných orgánov je také strašné, že len ťažko sa to dá opísať. Približne 3 milióny žien sa ročne stajú, stanú obeťou 240 žien hodin, e, za hodinu alebo 5 e, počas minúty, ktorú tu budem hovoriť, je ťažké predstaviť si, aké bolestivé to je. Štatistika je skutočne ponurá. 180 tisíc dievčat e, sa nachádza v zóne ohrozenia. No a teraz sa nadišiel skutočne čas, aby sme zaviedli globálny zákaz mrzačenia ženských pohľavných orgánov. To by mala byť najvyššia priorita zahraničnej politike, politiky v otázkach ľudských práv. A to je tiež cieľom tohto uznesenia. My sme si vypočuli monológii vagíny, ktoré tu boli predstavené. To je pojem, ktorý že akceptovaný a je na čase ukončiť eh, tento barbarský postup. Ďakujem pekne. Slovo dostáva pani Kiel Nielsen na jednu minútu. Ďakujem. Chcem sa vyjadriť k tejto eh, téme. Ja som mala príležitosť spolupracovať so združeniami v Afrike a bola som konfrontovaná s realitou ženského mrzačenia orgánov. O tom hovorila aj pani De Kejzer. Naša rezolúcia hovorí o tom, že je dôležité spolupracovať s lokálnymi orgánmi a mimovládkami a zohľadňovať tú realitu v teréne. To je veľmi dôležité keď bojujeme proti týmto praktikám. Keď sa bojuje proti mrzačeniu ženských pohlavných orgánov, musíme pamätať, že pokiaľ ide o ženy, ktoré toto robia, pre nich je to profesionálna činnosť a často je to pre nich jediný zdroj príjmov. Zo skúsenosti viem, že tieto ženy často sú ochotné aj vzdať sa tohto e, zamestnania, keby mali možnosť e, inej zárobkovej činnosti. Takéto sú moje skúsenosti. A ja by som chcela ešte zdôrazniť, že my vysielame delegácie do tretich štátov a tieto delegácie musú, musia byť paritné, e, musí tam byť rovnaký počet mužov a žien, pretože len takto budú môcť najlepšie riešiť tie problémy. Ďakujem. Teraz má slovo pani McClarkin. Jedna minúta. Ako mladá žena som si prečítala s hrôzou príbehy o mrzačení pohľadných orgánov. Nikdy som to predtým nepočula a rozplakala som sa. Nož e, e, e, ich, ich, ich odvaha žien si zaslúži našu, našu, naše uznanie a zdôrazňuje to ešte zdôrazňuje to ešte tie útrapy, ktoré prežili milióny žien, no mrzačenie ženských pohľadných orgánov je známe aj vo Veľkej Británii, kde približne 100 tisíc žien e, nelegálne podstúpilo tento zákrok a niektoré obete majú len 10 rokov. Je dobré, že my hovoríme mene všetkých obetí tohto zákroku, ktorý e, má nielen telesné, ale aj psychické následky. Neustále treba hovoriť o tomto probléme a o nevyslovenom utrpení, ktoré porušuje nielen práva, alebo ľudské práva, ale aj práva dieťaťa. Musíme urobiť všetko v našich silách, aby sme, aby sme bojovali a vykorenili tento zločin. Dobre, ďakujem pekne. Na slovo dostáva kolegyňa Pietikejnen na 1,5 minúty. Ženské práva sú ľudské práva a musia byť rešpektované vo všetkých oblastiach života a musia byť ochraňované s určitým stupňom právnej istoty. Nejde o to, či my chceme alebo nechceme rešpektovať tieto práva. Sú univerzálne a prináležia každej žene a každému dieťaťu. Tieto práva nie sú predmetom princípu subsidiarity. Nemôže to zavisieť od členských štátov alebo od jednotlivých štátov, ako budú zaobchádzať s polovicou svojho obyvateľstva. Jeden z najbrutálnejších zločinov na ženách je mrzačenie ženských pohlavných um, orgánov, pretože uh, je to vlastne útok na samotné ženstvo. A e, tieto praktiky sa robia aj na neplnoletých dievčatách. A tým vlastne e, sú mrzačené aj tieto dievčatá, aj ich nedotknuté tela, aj ich sexuálny systém. Dievčatá a ženy majú právo na nezávislosť a majú právo na svoj vlastný názor. Majú právo rozhodovať o vlastných orgánoch, o vlastných, vlastnom tele a o vlastnom e, živote čokoľvek eh, chcú. Inštitúcie EÚ musia konať v tejto oblasti. Komisia, parlament, aj členské štáty musia sa koordinovať interne, ale musia konať aj na multilaterálnej úrovni na valnom zhromaždení OSN. OSN na 67. zhromaždení predloží mm, návrh rezolúcie o zákaze mrzačenia ženských pohlavných orgánov. Ďakujem. Teraz pani kolegyňa Guillaume, jedna minúta. Ďakujem, pani predsedajúca. S kolegami sa chcem pripojiť k tomuto silnému hlasu e, za zákaz týchto praktík. V rámci OSN sa o tom vedie, vedú diskusie, ale nesmieme napriek tomu zabúdať, čo sa deje v našich členských štátoch. Chcem sa vyjadriť k jednej konkrétnej veci, 500 tisíc žien alebo dievčat v EÚ už trpia týmito, e, týmto, teda už utrpeli e, zmrzačenie ženských orgánov a 140 tisíc žien každý rok je ohrozených týmito postupmi. Žena alebo dievča, ktoré žiada o azyl v dôsledku ohrozenia mrzačením ženských pohľavných orgánov by mala dostať e, azyl v v súlade s e, článkom 51 dohovoru, pretože nie je akceptovateľné mať e, fragmentovaný prístup medzi jednotlivými členskými štátmi. Všetci spoločne musíme bojovať proti tomuto zločinu, ktorý ostáva nepotrestaný a musíme ochraňovať ženy ako obete. Ďakujem. Ďakujem a teraz má slovo kolegyňa Jiménez 1,5 minúty. Ďakujem pani predsednička. Od môjho vstupu do parlamentu som upozorňovala na e, mržacenie ženských pohlavných orgánov, ktorým e, trf, trpia milióny žien vo svete. 70, opakujem, 70 miliónov žien a dievčat. To je nepriateľné číslo, e, ktoré obsahuje hrozné dôsledky tejto praxe, psychologické, zdravotné, náboženské, E, všetko, všetko toto sú dôvody, ktoré k tomu vedú a sú falošné. Ty, postihuje to dievčatá e, jednoročné, 14-ročné a častokrát to vedie e, ku hemoragickému kolapsu až k smrti a často aj k psychologickým traumám. V Európe musíme bojovať proti tejto praxi, za jej vykorenenie, za rovnosť príležitosti, pretože táto prax je vlastne zlým zaobchádzaním, mučením dievčatiek a žien a e, toto existuje aj u emigrantov v Európe a preto je dôležité zaktivovať všetky preventívne mechanizmy, ktorými disponujú naše právne systémy. Treba, aby sudcovia konali tak, aby sa dievčatka v Európe nezmrzačovali. Treba postihovať, trestať tých, ktorí to robia. Európa musí hovoriť jedným hlasom keď bojuje proti e, tomuto zmrzačovaniu. Žiadam občianskú spoločnosť a mimovládne organizácie, aby e, zorganizovali e, prevenčné a informačné kampane. Ešte treba veľa čo urobiť, ale nezastaneme, pretože to musíme urobiť pre 70 miliónov zmrzačených žien. Ďakujem. Ďakujem a teraz dávam slovo kolegovi Kašmanovi minútu. Ďakujem, pani predsedajúca. Ja sa pripájam k tomu, čo zaznelo. Mrzačenie ženských pohlavných orgánov je medzinárodne uznané porušenie e, ľudských, ženských aj detských práv, ale môžeme to riešiť iba, ak uznáme, že existujú holistické práva žien a tam patrí aj sexuálne zdravie a reproduktívne práva. Žena má právo rozhodnúť, čo chce robiť s vlastným telom. Pani predsedajúci, aj ja som bol svetkom dôsledkov um, týchto praktík. Videl som ženy, ktoré boli nútené sa podrobiť um, tomuto mrzačeniu a je to naozaj niečo barbarské, otrasné a e, žiadne náboženstvo to nemôže ospravedlniť. Ja som veľmi rád, že valné zhromaždenie OSN na 67. E, zasadnutí sa bude venovať tomuto, tejto dôležitej téme a dúfam, že skupina Afrika sa tu ujme vedenia. Ale tieto veci sa nede, nedejú iba v Afrike, deje sa tu aj u nás, v Európe. 500 tisíc e, žien žije s následkami zmrzačenia pohlavných orgánov a 180 tisíc e, žien je ešte stále ohrozených. Myslíte na tých 180 tisíc žien, ktorých je ohrozených. Sú to ženy a mladé dievčatá a je to hamba pre nás všetkých. Grazie, ora darò la Ďakujem a teraz e, pristúpime k postupu Catch the Eye, ale máme veľmi veľa žiadostí. Chcem dať všetkým slovo, ale prosím, držte sa jednominútového rečníckého času. Pani Kokola? Vážená pani predsednička, minulý rok sme dostali dobré správy, pokiaľ ide o kampaň OSN proti e, pohlavnému zmrzačovaniu žien. Veľa ľudí sa k tomu pripojilo za boj proti e, tejto praxi a za jej zakázanie. Máme tu hrozné príklady, napríklad v Egypte percento era veľmi vysoké, teraz percento pohlavného eh, zmrzačovania žien v Egypte podľa dôveryhodných zdrojov sa znížilo, ale je isté, že úrady sa snažili zakázať eh, túto prax už od roku 1980. Tento problém však naďalej prežíva na juhu Egypta tak, tak ako v animistických spoločnostiach Európe medzi moslimami a niektorými kresťanmi v Afrike to stále prežíva. A preto Európska únia musí pokračovať vo svojej kampani proti mrzačeniu ženských pohlavných orgánov. Musíme podporovať aj obete, ale musíme pokračovať v našej kampani, aby sme pôsobili preventívne, aby sme predchádzali tomuto zmrzačovaniu, pretože to je zároveň zmrzačovanie ženských práv a zlé zaobchádzanie najväčšieho kalibru. Non c'è Pán Mikolášik nie je tu. Kolega Kalen. Pani Kádenbach, e, keď e, vyšla kniha Puštný kvet, e, mala moja dcéra 18 rokov a keď som čítala tú knihu, tak som premýšľala nad tým, že takéto niečo sa môže stať iba v stredoveku. Nevedela som uveriť, že sa to deje v prítomnosti a že sa to deje aj v Európe, že sa to týka pol milióna žien v, v Európe. Teraz o 14 rokov neskôr má moja mladšia dcéra 18 rokov a ja som veľmi šťastná, že nebola vystavená takýmto barbarským praktikám. E, práve teraz, keď vieme, čo sa vlastne deje, e, musíme proti tomu bojovať a musíme hovoriť o tom, že to nie sú náboženské praktiky, že je to porušovanie ľudských práv. Musíme uplatňovať politiku nulovej tolerancie, pretože tu ide o zdravie a o psychiku týchto žien. Ja si myslím, že e, si musíme aj uvedomovať, že tieto ženy sú stigmatizované a proti tomu musíme bojovať. Pretože len ak prehovoria obete, máme šancu, aby tieto, e, aby, aby tieto barbarské praktiky boli odstránené. Ďakujem. A teraz e, Pán Vážená pani komisárka, drahí kolegovia, veľké množstvo dievčat a žien je vystavených mrzačeniu pohlavných e, orgánov. Okolo 3000 3 milióny dievčat každý rok sú obeťami tohto zmrzačenia. Zvyčajne sa to vykonáva na deteho od 4 do 14 rokov. V niektorých afrických krajinách sa to dokonca aplikuje aj na dievčatka, ktoré sú mladšie ako 1 rok. Treba, aby sme bojovali za rešpektovanie ľudských aj detských práv v celom svete a nás sa to veľmi týka. Ako povedal kolega Kašman, veľa aj v našich krajinách ženy sú vystavené tomuto zmrzačovaniu. Má to nielen fyzické, ale aj psychické dôsledky a pritom neexistujú žiadne dôvody a žiadny dôvod, ktorý títo zmrzačovatelia udávajú, nemôže ospravedlniť túto praktiku. Preto treba urobiť všetko preto, aby sme pomohli všetkým krajinám, aby bojovali proti tomuto zlému zaobchádzaniu. Treba podporovať asociácie, ktoré proti tomuto zlu bojujú, tak ako spomínala pani kolegyňa Kim Nielsen, Jiménez, Barrio a ďalší. Ďakujem. Pani Ragnera. Pani Regner, pani predsedajúca, pán komisár, čísla sú hrozné. Nevieme si ani len predstaviť, že 155 miliónov žien na celom svete e, je postihnutých zmrzačením pohlavných orgánov. My v EÚ sa musíme postarať o to, aby sa vytvorila informovanosť o tomto probléme, aby sa mohli ukončiť postupne takéto praktiky. Musíme sa zasadzovať za to, aby v tretich štátoch mrzačenie ženských pohlavných orgánov bolo zakázané a aby sa vytvorilo povedomie o tom, že tieto, táto prax je ponižujúca. Je dôležité, aby obete dostali medicínsku aj psychologickú starostlivosť. No a na záver, a to je pre mňa veľmi dôležité, je dôležité si uvedomiť, že je potrebné trestať rodičov, ktorí toto robia svojim deťom. A títo rodičia by mali byť e, potrestaní odstrašujúcim spôsobom. Ďakujem. Onorevole Costello. Ďakujem pani Costello. Ďakujem pekne. Mrzačenie ženských pohľadných orgánov je degradujúca postup. Porušuje to práva žien a ich dôstojnosť. Mnohé z žien, ktoré, na ktorých bol vykonaný tento zákrok, znášajú telesné a psychické následky. V Írsku bol nedávno prijatý zákon v apríli, ktorý stavia túto, tento, tento postup mimo zákon a rovnako je zakázané pomáhať pri vykonávaní, pri vykonávaní tohto zákroku aj mimo Írska. Kampaň na prijatie tejto legislatívy viedla malá, mladá somalčanka, ktorí organizovali rôzne podujatia v celom Írsku. No a rovnako európska kampaň Amnesty v Írsku žiadala zhromažďovanie údajov, vzdelávania, školenia pracovníkov, zdravotných pracovníkov, čo je dôležité, a ďalej, školenie policajtov a sudcov. No a ja dúfam, že veľké nadnárodné projekty, o ktorých ste hovorili, budú môcť financovať aj niektoré z týchto projektov. No a rovnako, komisár, chcel by som sa, chcel by som sa spýtať, vy ste hovorili o smernici vzťahu k obetiam zločinov, chcel by som sa spýtať, či táto smernica bude hovoriť konkrétne aj o tomto postupe, pretože to je veľmi dôležité. No a na záver, komisár, vítam, že ste povedali, že ESVČ a o tomto bude hovoriť aj v zahraničí, pretože toto je vítané. Ďakujem. Hm, hm, hm. Ďakujem pekne. teraz slovo dostáva pán Rossi. Ďakujem veľmi pekne. Európska komisia prislúbila stratégiu na boj proti násiliu na ženách a vrátanie vrátane mrzačenia ženských pohľadných orgánov, avšak neboli tu žiadne štrukturované pokusy. Keď si uvedomím, že 500 tisíc žien už absolvovalo tento zákrok a 180 tisíc je každoročne ohrozených, tak treba povedať, že to sú skutočne obrovské šoky. No a to platí hlavne eh, pre dievčatá vo veku šty, medzi 4 a 14 rokmi. Aj keď v niektorých krajinách eh, sa to vykonáva už aj pri novorodencoch. Spôsobuje to často infekcie, niekedy aj smrť. UNICEF eh, to vníma ako porušenie dôstojnosti žien, ale myslím, že to musí byť zločin proti ľudskosti a preto žiadam, aby Európska únia postupovala proti, týmto, proti krajinám, ktoré niečo také akceptujú všetkými dostupnými prostriedkami. Ďakujem pekne. Teraz zostala slovo pani Sinclair. Ďakujem pekne, pani predsednička. A zatiaľ, čo som proti tejto inštitúcii, tak e, vítam akékoľvek e, formy diskutovať e, o tomto hroznom postupe očakáva sa, že, teda odhaduje sa, že milióny žien sú obeťami tohto postupu, no a niektoré spoločenstva nepovažujú neobrazené dievčatá hodné na, na manželstvo. No a hovorí sa o tom, eh, že už dievčatá vo veku 3 roky musia sa tomuto podriadiť a členské štáty musia odsúdiť tento zločin. Keď sa zločin uskutočniť v členskom štáte, musí byť náležite sankcionovaný. No a v zahraničí treba vytvoriť také podmienky a vyslať jasný signál, že to treba zastaviť. No a, vďaka k informačným kampaniám v ostatnom desaťročí v niektorých krajinách počet dievčenských obrezok klesol. No a, negatívne mladé, mladé, mladé ženy absolvujú kurzy a školenia. No a všetci z nás musia robiť všetko, čo sa dá, aby sme zastavili toto barbarstvo. Ďakujem pekne. No, ďakujem pekne. No a slovo dostáva komisár Dali. Nech sa páči, máte slovo. This... Ďakujem veľmi pekne za túto rozpravu v 21. storočí. Milióny mladých žien sú stále obeťami eh, mrzačenia pohľadných orgánov. Riskujú smrťa, no a keď prežijú zranenia taká, eh, budú postihnuté do konca života. Európska únia bojuje za práva žien vo všetkých kontextoch, boj proti rodovému, rodovo podmienenému násiliu, podporujeme iniciatívy proti eh, násilným eh, tradičným eh, postupom. Chcem prijať akčný plán EÚ pre ľudské práva a demokraciu, Európsky strategický rámec pre ľudské práva a demokraciu, kde mrzačenie ženských orgánov je jedna z priorít. Komisia dokázala financovať viaceré dôležité projekty pre občianskú spoločnosť v tých najchudobnejších krajinách približne 55 miliónov eur boli vyčlenené na projekty pre zdrav, na podporu zdravia matieka, a pre mládež a ich osobitné zdravotné problémy. No a ja myslím, že moje kolegyne, keď ja vyviem, budú podporovať všetky kampanie na informovanie o mrazení ženských pohľadných orgánov. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán komisár. No a dostali sme tri návrhy uznesení. E, tým sa tento bod, tým je tento bod uzatvorený. Zajtra 12.00 sa bude